Zápisnica zo 16. februára je k dispozícii. Pýtam sa, či máte nejaké pripomienky k zápisnici z ostatného zasadnutia. Ak nie, potom je zápisnica týmto schválená. Právny výbor na svojom zasadnutí 1.3.2012 v súlade e, s e, paragrafom 3 preskúmal mandáty nových členov a prehlásil ich za platné. Je to mandát Nikosa Kisogeusa z 2. februára, Filbeniena e, s účinnosťou 6. februára a pani Emer Costello s účinnosťou 15. februára. Navrhujem, aby sme tie tieto mandáty prehlásili za platné. Máte nejaké pripomienky? Nie. Potom e, môžem konštatovať, že je e, platnosť týchto mandátov potvrdená.